som hlasovala za, aj keď sa mi nepodarilo včas použiť hlasovacie zariadenie. Dobre, to sme si zaznamenali. Eh, od rady som dostala stanovisko v prvom čítaní spolu pani Ek. Ani vaš hlasovacie, vaše hlasovacie zariadenie nefungovalo. Dobre, takže dostala som eh, stanovisko rady a bude to zaznamenané v zasadnutí v zápisnici tohto zasadnutia. No a zajtra začne plynúť promesačná lehota od 10. septembra 2010. Na zasadnutí 11. novembra 2009